Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Vážení kolegovia a kolegyne, teraz sa dostaneme k vysvetleniam hlasovaniam a bola by som rada, keby ste všetci, ktorí tu nechcú byť, odišli, aby sme počuli tých, ktorí chcú ešte rozprávať. Kolegovia, prosím vás, pokúste sa rýchlo opustiť miestnosť, aby ostatní mohli byť vypočutí. Dobre, takže teraz sa dostávame k vysvetleniam hlasovaní. Prvý rečník je za námietku podľa článku 106, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a užitkových vozidiel. Pán Benson, minútu. Ja har i Áno, ja som sa rozhodol povedať nie. Pokiaľ o blokovanie nových pravidel a o emisie ľahkých osobných a e, užitkových vozidel, na ktorých sa dohodli e, členské štáty, je dôležité, aby sa emisie testovali v skutočnom živote a nie v laboratóriu. Keby sme zablokovali nové pravidlá, na ktorých sme sa dohodli s členskými štátmi a s komisiou, tak tu vznikne vakuum. Testy sa celé roky nerobili uspokojivým spôsobom, takže bolo by to, ako keby ste jazdili autom s predsúškom cez hlavu. Potrebujeme e, nové pravidla a chcel by som, aby to boli lepšie pravidlá. Jednoducho, nové testovacie metódy si vyžadujú prispôsobenie zo strany priemyslu, a Európsky parlament chce ambiciozne obmedziť emisie. Mali by sme využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii. Komisia sa zaviazala, že bude robiť e, každoročnú revíziu limitov a do roku 2017 e, sa zaviazala, že obmedzí emisie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, pán Mark Demesmaker takisto jednu minútu. Emisie a oxidy dusika a drobné častice sú um, mimoriadne škodlivé pre ľudské zdravie. Rôzne štúdie ukázali, že sú uh, škodlivé. Napríklad uh, Desiatky ľudí zomrú v Belgicku každý rok práve z dôvodu týchto škodlivých látok. Vo Flámsku sa snažíme zaviesť e, zelené dane, ale potrebujeme novú aktivitu zo strany Európskej únie. Potrebujeme e, prísnu legislatívu, e, pretože legislatíva dnes ešte stále umožňuje veľkú flexibilitu a chýbajú tu riadne emisné e, testy, ktoré by sa uskutočňovali za jazdy a nie v podmienkách laboratória. Nesmieme poľaviť európske normy. Tieto normy sa dajú dosiahnuť. Existujú autá, ktoré e, splňajú požiadavku 80 e, mg na kilometr. Je dôležité, aby sme urobili niečo pre naše zdravie, preto som podporila túto námietku. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Daniel Hanan, jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Všetci vedia, že škandál Volkswagenu e, bol katastrofou pre automobilový priemysel. Myslím si, že e, my sme podcenili, aká to bola katastrofa aj pre Európsku úniu. Tisícky ľudí zomreli zbytočne e, práve kvôli tomu, že politika bola riadená v Európskej únii iba vďaka lobovaniu Prečo sa Európska únia ako jediná ubrala cestou dízlových motorov, ktoré dovtedy boli vždy považované za špinavé. V Japonsku ich nepodporovali, ale v Európskej únii ich podporovali. V Európskej únii sme sa rozhodli tlačiť tieto dízlové motory, ktoré vytvárajú 20 krát viac oxidov dusika než benzínový motor. Nevieme, koľko e, rakovín spôsobujú tieto motory, ale jednoducho obete, ktoré zomreli v Európskej únii alebo sú chore, sú obeťami e, práve e, silných lobistických snách automobilového priemyslu a všetci sme za to zodpovední. A teraz, pán Piper, jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani presnička malo kedy som počul e, takéto poplašné správy ako od predrečníka. Komisia pri e, téme emisí osobných vozidel prišla veľmi rýchlo s návrhom, ktorý e, síce ubližuje výrobcom automobilov a ktorý sa dá presadiť ja som sa riadil motom radšej vrabec hrsti ako holub na streche. E, to je nemecké e, príslovie. E, podarilo sa nám tu vytvoriť neistotu v plánovaní a snažíme sa urobiť niečo pre životné prostredie. Ale dnes sme dokázali niečo urobiť pre uh, zamestnancov a pre obyvateľov Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne a teraz tu máme Benita Žil. Máme jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. My sme hlasovali za e, zastavenie e, redukcie e, dýzlových noriem pre ľahké a užitkové vozidla, pretože po škandále Volkswagenu, ktorý ovplyvnil eh, veľkú časť atomobilového priemyslu. Komisia eh, zastupuje iba záujmy tých istých ľudí, ktorí na tom zarábali celé roky. Sú to jednoducho tí istí ľudia, ktorí ohrozili trvalú udržateľnosť tohto sektoru a udržateľnosť miliónov pracovných miest a zdravie európskych občanov. Znečisťovanie ovzdušia oxidmi dusíka inými časticami e, spôsobuje každý rok asi pol milióna predčasných umrtí. Chceli by sme povedať komisii, že by sme mali podporovať inovatívne a trvalo udržateľné ekologické priemyselné odvetvia, aby sme zabranili zatvoreniu e, týchto priemyselných podnikov. Prosím vás, nepodliehajte e, tlaku tých ľudí, ktorí e, majú e, zaujme iba svoj vlastný prospech. A teraz pán Blanco López. Momentálne sú emisie pekne vyššie než to, čo je dovolené. To by malo byť zastavené. Keby bola prijatá námietka, neboli by sme zníšili znečistenie, ale boli by sme zvýšili neistotu a boli by sme odložili realizáciu pravidel, ktoré by mali zvýšiť zdravie našich občanov. Emisie treba znížiť o viac ako polovicu a Európa bude jediným regiónom na svete, ktorý bude mať e, skutočné e, testy emisí za jazdy. Takýmto spôsobom ochránime životné prostredie, zdravie občanov a dáme záruky spotrebiteľom a užívateľom vytvoríme pracovné miesta e, v automobilovom priemysle. Je to veľmi e, dôležitý sektor e, v takých krajinách, ako moja vlastná Španielsko. Ďakujem. A teraz pán Jiří pospíšil minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja som hlasoval proti vysloveniu námietky. Som presvedčený, že pravidlá, ktoré pripravila komisia a ktoré majú platiť od roku 2017, vytvárajú solidný základ pre testovací systém v reálnych podmienkach Takú istú pozíciu má aj moja krajina Česká republika. Pre nás v Českej republike je automobilový priemysel veľmi dôležitý, zamestnáva 10 tisíce Čechov a chceme, aby to boli jasné pravidlá, ktoré e, budú platiť pre automobilový priemysel, e, ktorý takto bude mať stabilné a jasné pravidlá pre to, ako e, majú vyzerať jednotlivé typy automobilov. Ja som hlasoval za komisiu a dúfam, že komisia urobí všetko preto, aby od roku 2017 celý systém bezchybne fungoval. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Estefania Dores Martinez. Jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. My sme hlasovali za námietku, pretože je úplne nepriateľné, aby komisia rozhodovala bez toho, aby konzultovala parlament. A takto opäť ohrozuje planetu a naše zdravie. Dublinská dohoda je nepriateľným ústupkom pre veľké nadnárodné spoločnosti v automobilovom priemysle. Komisia vedela viac o podvode, ktorý prebiehal, než sa priznáva a svojim tichým mlčaním podporila e, pokračovanie tohto podvodu. E, musíme mať na pamäti, že podobné prípady sa opäť stanú aj v budúcnosti, preto musíme posilniť demokratickú kontrolu a transparentnosť. Toto nie je triviálna otázka. Je to otázka našich životov a životov budúcich generácií a budúcnosti tejto planety. Ďakujeme pekne. A teraz pán Takula na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je veľmi dôležité, že upozorňujeme na túto otázku. Je dôležité, aby sme dosahovali správne emisné limity v atomovom priemysle v Európe, ale musíme si uvedomiť, že nielen životné prostredie u nás je v hre. Je dôležité, aby výrobcovia aut dodržiavali rovnaké predpisy celosvetovo. Myslím si, že v Európe musíme brať do úvahy aj naše vlastné podniky, ich konkurencieschopnosť a snažiť sa dostať tej výzve, aby rovnaké pravidla platili pre výrobcov automobilov celosvetovo, keďže obchod je celosvetový. Aby sme mali teda rovnaké pravidlá celoplanetárne a takto chránili životné prostredie všade. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo pán Kaputo, tiež na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. No, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a užitkových vozidiel, ja si myslím, že Volkswagenový škandál a potom COP21 poukazujú na potrebu vytvoriť podmienky na udržateľnú produkciu aj motorových vozidiel. Tie limity sú vyššie ako to vlastne 2007 a mm, skrátka nemôžeme podľahnúť iba požiadavkám výrobcov, lebo my sme tu, e, aby sme chránili spotrebiteľov, aby sme chránili ich zdravie. Naše mesta sú plné smogu, koncentrácie škodlivých látok sú veľké a to spôsobuje zdravotné riziká a zvyšuje náklady na zdravotníctvo. Ďakujem. A teraz pán Balcov na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Za minulé roky došlo k nejakým pozitívnym zmenám. Znečistenie vzduchu však naďalej je znepokojujúce. 400 tisíc predčasných umrtí sa dá pripísať tomuto fenoménu. Skutočnosti, ktoré vyšli na povrch na jese minulého roka, poukázali, že automobilové spoločnosti často nerešpektujú platné pravidlá. Škandál Volkswagenu ukázal, že potrebujeme naozaj testovanie RDE. Implementácia tohto aktu však nepovedie k dodržaniu našich environmentálnych cieľov. Akceptáciou tohto návrhu sme spôsobili, že v roku 2020 predpísané emisné hodnoty bude možné až dvojnásobne prekračovať. Preto som ja podporil túto námietku. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A ďalšia rečnička je pani Šojdrová na minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani podpredsednička, za slovo. Ja som hlasovala proti tejto námietke a teším sa, že námietka nakoniec ani neprešla. Teda bude platiť nariadenie Európskej komisie, ktoré podľa môjho názoru je dobrým východiskom. Platí prísny limit 680 mg CO, pardon, NO. Toto je prísny limit podľa môjho názoru a tie merania sa budú robiť v reálnych podmienkach, to je ešte dôležitejšie, lebo to zodpoveda reálnym možnostiam a je to priaznivé, priaznivé riešenie pre výrobcov, ale najmä aj pre nás, ktorí jazdíme automobilmi, máme dieselové motory a tak ďalej. Čiže túto zmenu v meraní navrhnutú Európskou komisiou považujem za plus ako aj faktory konformity, ktoré sú navrhnuté, tie tiež považujem za dobré riešenie. Ďakujem. Ďakujeme a posledný rečník tejto téme je pán Kelly na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som v mene EPP a Finegel potvrdil, že som hlasoval proti tejto námietke. My si myslíme, že komisia urobila dosť. Nám sa návrh páči, ktorý komisia pripravila v tejto súvislosti a ak budeme smerovať e, tým smerom, ako navrhuje komisia, tak tie výsledky budú lepšie. Návrh komisie vytvára rámec pre kontrolu trhu. Cieľom je e, v členských štátoch sprísniť postupy. Toto, čo sa tom umožní, ako aj komisii, prijať kroky voči e, technickým službám, kde bude dochádzať k nejakému nedodržiavaniu. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz správa pani Reding. Rokovania o dohode o obchode so službami, teda TISA, prvá rečnička je pani Kirton Darling na minútu. Ďakujem pani predsedajúca. Dnešné uznesenie o rokovaniach TISA e, vyzývame komisiu, aby zmenila kurz. Toto nebolo e, podporenie dohody TISA. Akákoľvek dohoda TISA musí pomôcť a nie oslabiť e, reguláciu globálneho obchodovania so službami. Občania majú hlas v EU prostredníctvom demokraticky zvoleného Európskeho parlamentu. Dnes e, sme ukázali, že niektorí poslanci konajú nezodpovedne, nie v prospech občanov, len aby boli chválení v médiách. Verejnosť by sa nemala nechať zavádzať. Musíme obhajovať spravodlivý obchod a aj v tomto parlamente musíme e, konať v prospech spravodlivého obchodu. Ďakujem a teraz pani Forenca Eleonora. Jedna minúta. Ďakujem pani predsedajúca. Tak ako celá moja skupina som hlasovala proti tomuto uzneseniu. Proti z jedného dôvodu, veľmi zásadného. To, čo sa teraz zamýšľa zrealizovať cez dohodu TISA, je vlastne transformácia e, trhu na určitý objekt profitu a takto e, chceme zaobchádzať aj so vzdelávaním a zdravotníctvom. A myslíme si, že toto sú spoločné E, spoločné statky a ich riadenie musí byť centrom budúcej Európy. Domnievame sa, že dohody ako TISA a CETA a TTIP majú za cieľ dereguláciu a chcú vyvlastniť občanov, ktorí nie sú dobre informovaní a postupne sa im odoberá priestor na rozhodovanie o vlastnej budúcnosti, čiže my sme hlasovali proti TTIP aj proti dohode TISA, pretože si myslíme, že tu sa nepočúva eh, hlas miliónov občanov. Ďakujem. Ďakujem. Teraz ešte raz pán Henen, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Často nám hovoria pred britským referendom, že členstvo v EÚ je potrebné pre náš sektor so službami, ale teraz vidíme, že tento parlament diskutuje o dohode o voľnom obchodovaní so službami. A e, toto tam zapojí vlastne e, ďalších 22 členov VTO ako Austráliu alebo Peru alebo Južnú Koreu. Norsko a Švajčiarsko budú zastupované oddelenie v týchto rokovaniach Spojené kráľovstvo na úrovni VTO, tak ako ostatné členské štáty EÚ, bude zastupované Európskou komisiou, jednou 28 Európskej komisie. A my ako krajina sme naozaj závislí od e, sektoru služieb a týmto máme znevýhodnenú rokovaciu pozíciu. Mali by sme oveľa lepšiu pozíciu vo svete, keby sme sa opäť stali obchodnou aj námornou veľmocou. Ďakujem. Monika Makovej na jednu minútu. Ďakujem. Pani predsedajúca, ja som hlasovala za toto odporúčanie. Je to jedinečná dohoda v dejinách. Je to veľmi rozsiahla dohoda, ktorá zapája mnohé štáty vrátanie Európskej únie a toto uznesenie vlastne odporúča komisii, aby otvorila dvere pre, obchody, pre podniky v Európskej únii. A takisto sa tu chce umožniť e, podnikom, aby sa zúčastňovali na verejných obstarávaniach v oblasti telekomunikácií, finančných trhoch, trhov a tak ďalej a chceme zabezpečiť, aby tí najkvalifikovanejší, tie najlepšie podniky mohli pracovať aj mimo EÚ. Zníženie byrokratickej záťaže je takisto dôležitým prvkom odporúčania a okrem toho každá jednotlivá krajina sa musí takisto postarať o to, aby sme mali skutočný vnútorný trh so službami a nerobili iba to, čo odporúča komisia. Pani Begin, ďakujem. Dohoda TISA je e, bomba, ktorá vybuchne vďaka Wikileaks. Sme videli iba niekoľko tajných dokumentov, ale to málo, čo sme videli, popisuje už veľmi dobre, ako nám zmizne sieťová neutralita, ako sa zničí zdravotníctvo a tak ďalej. A preto sme nemohli ostať lahostajní a pracovali sme tvrdo na texte, o ktorom sme dnes hlasovali. Musíme si uvedomiť jednu vec. Podpísanie e, dohody TISA je ďaleko. E, hnutie piatich hviezd e, dnes nepovedalo, že ide o TIZu, ale je, ide tu určitý mandát pre vyjednávačov a tam sa jasne musí povedať, že sa nesmú e, dotknúť verejné služby, že sa nemajú robiť nezvratné privatizácie. A ten text je určitý kompromis, nie je dokonalý, ale je dôležité, aby sme vyjednávačom nedali biankošek aby neboli v rukách lobbystov. My budeme veľmi pozorne sledovať tieto rokovania, pretože e, žiadna dohoda nie je dôležitejšia ako občania. Ďakujem. Ďakujem. Pán Hano Takula, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem. Spomínam si e, na dohodu GATS ako sa zmenil svet elektronickým obchodom. Keď sa pozrieme na text, vidíme, že verejné služby sú vylúčené. Členské štáty môžu regulovať, ktoré služby sú vlastne verejné služby. A vzdelávanie a verejné zdravotníctvo to je mimo tohto. A spomínalo sa, že budeme rokovať s 22 ďalšími VTO štátmi Čile, Austrália, Kanada, Nový Zeland, Norsko, Švajčiarsko, e, Korea. To sú štáty, ktoré sú našimi dôležitými partnermi. Je dobré, keď sa obchod so službami rozšíri na tie štáty, ktoré sú našimi prirodzenými partnermi. Musíme pamätať na to, že EÚ je najväčší poskytovateľ služieb na celom svete. Myslím si, že toto zvýši zamestnanosť aj hospodársky rast. A ak chápem správne, Európsky parlament chce rast v Európe. A toto je jeden zo spôsobov, ako to dosiahnuť, ako ho dobre využijeme. Verím, že takýmto spôsobom e, to bude dobre zabezpečené, to rokovania. Ďakujem, pán Takula, prepačte, že som vás teraz uh, usekla um, pri 40 ale časomiera bola spustená neskoro. Teraz sa vyjadri pán Nikola Kaputo, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja som hlasoval za, pretože si myslím, že TISA je príležitosť, aby sme konsolidovali pozíciu EÚ ako veľkého exportátora služieb eh, na eh, svete. 70 práce sú u nás e, služby v Európskej únie. Táto dohoda by mohla stimulovať e, vytvorenie pracovných miest a takisto by to uľahčilo internacionalizáciu bez e, colného obchodovania medzi sektormi. Bude to rámcová dohoda strategického významu ktorá zabezpečí prístup k digitálnym trhom, k trhom s finančnými službami a s logistikou. A TISA je vlastne taký plurilaterálny nástroj na to. E, dobrá aplikácia všeobecných princípov e, bude stimulovať túto dohodu, aby sa stala multilaterálnou dohodou v rámci e, VTO. Je dôležité, aby výsledok rokovaní realizoval tie potenciály, ktoré, ktoré sú ešte nezrealizované našich trhov, ale zároveň sa musíme vyhnúť sociálnemu dumpingu. To sú zásady Európskej únie, ktoré musíme rešpektovať. Ďakujem. A teraz pán Andrej Smamikins, jedna minúta. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, dohoda TISA je celosvetová dohoda o liberalizácii v rôznych e, oblastiach doprava, bankovníctva v iných oblastiach. Európska únia a Spojené štáty sú podporovateľmi tejto dohody. A mala by zahrnúť čo najväčší počet ľudí a mala by pozitívne ovplyvniť rozvoj. Chcel by som zdôrazniť potrebu vylúčiť audiovizuálne a kultúrne služby z dohody TISA, aby sme si zachovali kultúrne dedictvo v nových krajinách. A som veľmi pozitívna v tejto dohode. Dobre, teraz tu máme pána Šlotena Balca. Jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Táto správa o dohode o obchode so službami je viacstranná dohoda a ohrozuje európske normy, pokiaľ ide o služby, ohrozuje aj zamestnanosť, pracovné miesta, verejné služby a suverennosť členských štátov pri úprave týchto služieb. Ja to jasne zamietam. Vodcovia Európskej únie by nemali otvárať nové trhy pre nadnárodné spoločnosti na úkor slabších krajín, menej rozvinutých krajín. Ich úlohou je chrániť občanov Európskej únie, chrániť ich pracovné miesta a pomôcť členským štátom vyrábať svoje vlastné tovary a poskytovať vlastné služby, aby sa vyhli dumpingu v tejto oblasti. Zamietam tento návrh. Ďalším eh, rečníkom je pán Stanislav Polčák. Ďakujem pekne za udelenie slova. Som dosť fascinovaný tým, ako niektorí moji kolegovia povedia svoju minútu a potom odídu prečo vôbec nevedia, aké sú fakty. Ja nepoznám e, príklad štátu, ktorý keď sa oplotí, zvýši svoju zamestnanosť, svoju produktivitu a HDP pri všetkej úcte ku mojim predrečníkom, práve Európa je významným poskytovateľom služieb. Je to 40 e, nášho HDP, je to naša konkurenčná výhoda. Liberalizácia tohto priestoru je v našom životnom záujme. Určite e, bude zvyšovať zamestnanosť. Našim cieľom e, by malo byť liberalizovať toto prostredie a chrániť to, čo je dôležité. Verejné služby sú zatiaľ e, podľa e, verejných dohôd e, vyňaté z tejto liberalizácie, môžeme ich ďalej chrániť. Obce nebudú touto dohodou nejako diskriminované. Sme na začiatku, mali by sme toto jednanie dokončiť, toto iba mandát pre tieto rokovania. Ďakujem veľmi pekne a posledný rečník na túto tému je pán Sean Kennedy jednu minútu. Ďakujem znova za slovo. Chcel by som povedať, že som hlasoval za túto správu, e, tak ako moji kolegovia. Ako aj 531 ďalších poslancov, je to obrovská väčšina ktorú si získala spravodajkyňa. Moja kolegyňa Vivian Redding urobila dobrú prácu a povedala, že e, potrebuje zaviesť pravidla a touto dohodou sa táto dohoda môže stať súčasťou e, pravidel e, Svetovej obchodnej organizácie, čo je veľmi dobré. E, Spojené kráľovstvo môže e, ťažiť z toho, že bude podporovať solidný základ dohôd o obchode so službami. A tieto návrhy pomôžu dosiahnuť tento cieľ a vytvoriť viac pracovných miest v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz prechádzame k poslednej téme. Prichádzame k vysvetleniam hlasovaniam o novej stratégii pre rodovú rovnosť a práva žien na obdobie po roku 2015. Ako prvú tu máme pani Eleonoru Forencu. Jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A moja skupina a ja osobne sme podporili e, tento návrh uznesenia Mali sme na pamäti e, totiž to, o čo žiadal tento parlament v minulosti. 9. júna 2015 sme sa jasne vyjadrili a upozornili na potrebu prísť novou stratégiou e, pre rodovú rovnosť po roku 2015. Domnievam sa, že by sme mali v Európskom parlamente postúpiť k e, väčšej realizácii rodových politik. Mali by sme využiť každý aspekt politik eh, o ľudských právach. Hovorím to preto, že Európsky parlament venuje veľkú pozornosť ľudským právam. A eh, keď sa vnesieme aj práva žien a vnesieme práva žien do všetkých našich politík v oblasti ľudských práv, tak potom sa budeme pohybovať správnym smerom. Ďalším rečníkom je pani eh, Michaela Džufrida, takisto jednu minútu. Ďakujem pekne, eh, pani predsednička. Stratégia pre rovnosť medzi mužmi a ženami mala termín v roku 2015 a všetko, čo Komisia vyprodukovala v roku 2016 je pracovný dokument pre obdobie rokov 2016 až 2019. Každý, eh, kto to chce kritizovať za to, že je to eh, slabý dokument, E, jednoducho sa nechcem vôbec zaoberať otázkou rodovej rovnosti a to je naozaj veľmi vážna vec vzhľadom na rozdiely medzi mužmi a ženami a vzhľadom na ťažkosti, ktoré ženy zažívajú ako zamestnané ženy, matky. Zároveň musia stále prekonávať mnohé prekážky. Nie je to iba ideológia, je to naozaj veľký rozdiel v mzdách, veľký rozdiel v penziách, e, rozdielny prístup k materskej dovolenke. Musíme zintenzívne úsilie v oblasti rodovej rovnosti a som si istá, že komisia robí všetko, čo je v jej sile. Ďakujem veľmi pekne a teraz tu máme pána Henana, ale ten nie je v miestnosti, takže prechádzame rovno na Taniu González Peňa. La comisión nos ha presentado un documento de... Ďakujem pekne. Komisia nám predložila pracovný dokument, nie je to však stratégia pre rodovú rovnosť, lebo tam nie sú žiadne ciele, nie k tomu rozpočet, žiadne ukazovatele na vyhodnocovanie a tak ďalej. A návrh komisie v zásade ignoruje uznesenie Európskeho parlamentu z júna 2015, ako aj výsledky verejného pripomienkovania z oktobra 2015. Čiže je zjavné, že sa veci nehybu vpred, práve naopak. No a komisia nám povedala, že rodová rovnosť by mala byť uplatňovaná prierezovo. No ale politická vôľa zjavne na to daná nie je a naďalej e, sme uväznení v patriarchate. E, toto však nemôžeme takto ponechať. Rodová rovnosť e, musí byť v jadre našej politiky, v jadre politiky EÚ a preto sme my hlasovali za tento návrh uznesenia. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Makovej, na minútu nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som podporila stratégiu komisie 2010-2015 a ja podporila som aj toto uznesenie Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o rodovú rovnosť v Európskej únii po roku 2015. Dnes som hlasovala proti nariadeniu, e, takto súhlasila som nariadením predtým, e, s uznesením e, pred 5 rokov, ale toto som podporiť nemohla. Máme tu dokumenty jeden za druhým, ale na čo nám to je, keď sa to nerealizuje v praxi? Ideme domov, a poďme voličom, schválili sme uznesenie, ale na čo je nám také uznesenie, keď ho potom neimplementujeme? Táto spoločná stratégia komisie, naše uznesenia a tak ďalej, to všetko je len papier. Je dôležité, aby sme to uznesenie z minulosti konečne implementovali. Žiadne nové uznesenia nepotrebujeme. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Mici na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som sklamaná z toho, že sa komisia rozhodla ignorovať Európsky parlament. Stratégia pre rodovú rovnosť eh, eh, nie je vôbec aktuálna, je to iba pracovný dokument, eh, je to naozaj na mile vzdialené od strategického dokumentu, aký sme čakali. Je tam menšia miera transparentnosti, žiadne demokratické schvalovanie, a politický profil e, tiež nezodpovedajúci. E, takže trváme na tom, Európska komisia predložila novú stratégiu, ktorá bude takou dlhodobou víziou zriadenie určitého rámca všeobecnej politiky s monitorovacími právomocami a zodpovednosťou. Ja som hlasovala za uznesenie aby sme mali novú stratégiu eh, pre rodovú rovnosť. Eh, teda je to výzva k revízii existujúcej stratégie, tak aby sme naozaj skoncovali s násilím na ženách, aby sme zlepšili pracovné podmienky, vzdelávanie, prezentáciu v médii, taktiež vonkajšie vzťahy. Týmto všetkým sa tam zaoberáme. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Pospíšil na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som nepodporil uznesenie, o ktorom sa dnes hlasovalo ktoré navrhli kolegovia z ľavice. E, vystupujem, aby som vysvetlil moje hlasovanie. Ja nie som e, proti rodovej rovnosti, to rozhodne nie, ja podporujem rovnosť e, pohlavy, ale otázka znie, ako sa má táto rovnosť dosiahnuť, akými prostriedkami. No kolegovia navrhovali nejaké prostriedky a ja mám pochybnosti, či sa vôbec dajú realizovať. A tiež, či členské štáty v rade budú vôbec ochotné takéto niečo podporiť a akceptovať. A ja mám pocit, že tu sa reálna politika, teda to, čo sme schopní zrealizovať a presadiť, to sa vlastne líši od e, pekných vyhlásení, vznosných slov. To sú veci, ktoré sú odkazané skončiť iba na papieri. Takže ja som reálny politik a chcem hlasovať iba za veci, ktoré sa dajú reálne presadiť. Napríklad smernica o kvotách pre ženy správnych orgánoch firiem. Táto smernica e, sa stretla v rade s nepochopením a ja sa obávam, že sa to môže stať aj iným. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Mamekins, nech sa páči na minútu. Ďakujem pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Ja súhlasím s poslancami a to je väčšina tejto snemovne, ktorí chcú novú stratégiu siahajúcu za rok 2015. Ja som tiež vyzýval komisiu, aby pripravila dokument, hodný slova stratégia, nielen pracovný dokument. Je potrebné, aby v takomto dokumente boli zapracované princípy nadvezujúce na predchádzajúcu stratégiu. Spolupráca nielen medzi inštitúciami EÚ, ale aj medzi agentúrami a inými orgánmi. A týka sa to teda samotného jadra stratégie. Tá lehota by mala byť skôr do roku 2020, hoci to spadá až do ďalšieho funkčného obdobia po ďalších voľbách do EP, čiže nových 5 rokov by sa mi páčilo. Ďakujem a teraz pán Jurek, máte minútu. Ďakujem, pani predsednička. Prebehla rozpráva a máme teda nový dokument rodovej rovnosti, ktorý podľa mňa nie je dobrý. Sociálny status žien v EÚ sa teda vraj zlepšuje z roka na rok, ale aký je celkový kontext, veď my podkopávame dôležitosť manželstva, taktiež e, úlohu matky a otca v rodine, aborcionizmus, e, podpora interrupcií, podporovaná ehm, mladými, bohatými mužmi, takže toto je to zlepšujúce sa postavenie ženy. Nemali by sme ísť eh, ďalej túto cestou. Naopak, môžeme sa obrátiť o 180 stupňov. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Šojdrova na minútu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Európsky parlament dnes prijal uznesenie, kde sa vyjadruje k eh, dokumentu strategickému komisie v oblasti rodovej rovnosti. Mňa mrzí, že sa prijala taká verzia uznesenia parlamentu, kde sa požaduje nová stratégia, kde sa požaduje summit o rodovej rovnosti. A miesto toho sme sa mali sústrediť na konkrétne kroky, na skutočné zlepšenie postavenia žien v Európskej únii. Tieto kroky, stratégia, ktorú prevedla komisia, obsahovala je to stratégia z dielne pani Jourovej, obsahuje tieto kroky, lebo sú tam ciele, ktoré sa týkajú zlepšenia postavenia žien na trhu práce, ide tam o zlepšenie ich zamestnanosti, odmeňovanie tam je upravené dôchodky, zlepšie zastúpenia v orgánoch spoločnosti a tak ďalej. Čiže sú tam obsahnuté konkrétne prvky a bohužiaľ Miesto toho tu máme uznesenie, ktoré nerieši absolútne nič. Ďakujem pekne. teraz pán Polčák na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Je trošku zložité pre mňa vystupovať po predrečníčke, lebo ja som dosť dlho uvažoval nad tým, ako sa zachovám v hlasovaní a nenašiel som žiaden dôvod na to, aby som nepodporil toto uznesenie. Poprvé, ja e, naozaj som za rovnosť osôb, rodová rovnosť. To je trošku posunuté vnímanie rodovej rovnosti, taký politický fetiš sa z toho vytvoril. Rovnosť osôb je podľa mňa základná, e, jeden zo základov všetkých dokumentov Európskej únie. No a pokiaľ ide o ciele, ja som si to uznesenie prečítala, tam sa hovorilo, že Chceme pokrok v oblastiach typu násilie na ženách, pracovná doba, rozhodovanie, zdravie, vzdelávanie a tak ďalej a tak ďalej. A toto sú legitímne požiadavky a preto som nenašiel iný dôvod, aby som nepodporil toto uznesenie a preto som aj hlasoval za. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ako posledný aj v tejto rozprave pán Kelly na minútu, nech sa páči. Áno, som síce posledný, ale snad si ma vypočujete. Rodová rovnosť je jednou zo základných hodnot Európskej únie a Európska únia a jej krajiny a príjmajú dôležité kroky na podporu rodovej rovnosti. Mám pocit, že sa to ale celé spomaluje. Reformy na európskej úrovni sa spomalili za posledné sedročie v Írsku napriek, napriek určitému pokroku. E, keď sa pozrieme na štatistiky, tak vidíme, že sú tu značné rozdiely v sektoroch, kde sa zúčastňujú ženy a muži a zastúpenie žien je pomerne menšie na tých najvyšších priečkách a to aj v sektoroch, kde e, je zamestnaných oveľa viac žien a toto sa mi nepáči. A preto vítam túto novú stratégiu, ktorá vyzýva členské štáty, aby prijali ďalšie kroky na riešenie otázok rovnosti, respektíve nerovnosti, aby zabezpečili rovnosť príležitostí v oblasti zamestnanosti, zdravia, vzdelávania a v širšom zmysle vo verejnej aj súkromnej sfére. My v Írsku budeme mať konať voľby, až 30 kandidátov musia byť e, ženy. Toto je podľa mňa krok správnym smerom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, kolegyne, kolegovia, ďakujem všetkým za tieto vysvetlenia hlasovania a týmto odročujem do 15. schôdzu.